Vysoký predstaviteľ, vysoká predstaviteľka pre úniu bude robiť maximum spolu celou komisiou v tejto veci. Ďakujeme, pani komisárka. Dostali sme eh, rezolúciu, návrh rezolúcie z výboru pre rozvoj a táto rozprava sa končí týmto oznámením. Hlasovanie o návrhu uznesenia sa bude konať dnes na poludne. Hlasovať sa bude na poludne. Ďalší bod na našom dnešnom programe sa tiež týka otázke, otázky na osné zodpovedanie zo strany komisie Právny štát a ľudské práva v Rusku. Najmä so zreteľom na xenofóbiu a homofóbiu. Máme iniciatívy eh, zo strany zelených, zjednotenej ľavice, zo strany liberálov a socialistov. Mám tu zoznam poslancov, ktorí si želali prehovoriť. Ako prvá sa ozve pani Lunáček, ktorá je autorkou. Dve minúty, nech sa páči. Vážená pani komisárka, Kolegyne, kolegovia, Rusko je dôležitou krajinou vo vonkajších vzťahoch Európskej únie s ostatnými krajinami. Takisto podpísala deklaráciu o ľudských právach je súčasťou Rady Európy. Takže ma, mali by sme mať zdieľané záväzky ako Európania voči štandardom kvalite ľudských práv na tomto kontinente. Ale čo vidíme, je naozaj odstrašujúci vzostup násilia voči niektorým skupinám ľudí skupinám, ktoré patria do, medzi LGBT ľudí proti všetkým takýmto jedincom. Nedávno sa prijali dva zákony, jeden na federálnej úrovni v Rusku, v Sankt Petersburgu, ktoré zakazuje propagovanie netradičných sexuálnych vzťahov medzi maloletými alebo voči maloletým. Čo to znamená? Znamená to, že verejne sa zhovárať o homosexualite sa považuje za trestný čin a pokuta za pre organizácie, ktoré sa zapájajú do takýchto debaty 22 700 eur. Napríklad filmový festival, ktorý bol v St. Petersburgu, e, sa môže rovno zrušiť, pretože už e, nemôže existovať, keď nemôže hovoriť o všetkých témach. To je diskriminácia voči všetkým ľudskoprávnym organizáciám, ak existuje zákon o západných agentoch a tento zákon znamená, že akýkoľvek e, aktivista, ktorý dostane e, finančné prostriedky zo západu, sa vníma ako západný agent, ako špion. Čo špionujeme? Na, o čom robíme špionáž? Čo keď Rusko porušuje ľudské práva? Namiesto propagandy, propagovania netradičných sexuálnych vzťahov medzi maloletými Treba hovoriť možno o pánu Čajkovskom, o známych celebritách, napríklad Peter Veľký. O tých sa už vie, že mali homosexuálne vzťahy, že boli gejovia. Čo chce Putin? Čo chce Duma dosiahnuť takýmto zákonom? Jednoducho chce diskriminovať, chce zvyšovať násilie, e, ktoré bude organizovať štát. Rada tu bohužiaľ nie je, takže otázka je adresovaná iba komisie. Pani komisár, pani komisárka, čo robíte, aby práva LGBT ľudí boli zachované v Rusku? Musíme zaujať silný postoj, pretože ľudí ponižujú, ľudí znásilňujú. niekto, čo povie, že toto nie sú ani ľudia, ktorí treba, ktorých treba prevychovať v úvodzovkách, si dovolia takéto rôzne trestné činy v Rusku, proti e, lesbám, gejom, transexuálom a transgender ľuďom LGBT komunite. Čo robíte, pani komisárka, proti tomu, aby Putin a Duna zmenili tieto prijaté zákony? Ďakujeme Ulrike a teraz na dve minúty bude hovoriť Cornelis de Jong. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. je zjavné, že pozícia osôb eh, LGBT eh, sa každý deň zhoršuje. Vidíme videá na YouTube, dochádza k útokom na ľudí len preto, eh, že majú istú sexuálnu identitu a taktiež sú vystavovaní ponižovaniu. Takéto druhy násilia sú čoraz ťažším javom aj v iných krajinách, vrátane členských štátov EÚ. Vo väčšine prípadov však vlády v EÚ zakročia, uľahčia prístup e, obetí k riešeniu súdnou cestou e, týchto svojich problémov, taktiež e, policajné a súdne zložky majú povinnosť riešiť tieto veci. V Rusku je však situácia iná. Orgány robia práve presný opak, majú zákon proti propagande, tak toho aspoň nazvali. A vidíme na videách z YouTube, že ľudia zverejňujú videá e, z tohto zneužívania. Teda vyzývajú nás, e, aby sme opatrne vnímali tieto ich prípady, mali by sme počúvať, e, čo nám hovoria títo naši partnery z Ruska zároveň, tieto organizácie LGBT vedia, že sa nemôžu sami o sebe pomôcť, potrebujú pomoc zvonka. To celú vec dosť sťažuje a preto viacero kolegov aj ja sme obdržali dosť hrozné reakcie na naše kroky. Taktiež sme oslovili vysokú predstaviteľku pre ľudské práva Európskej komisii. Hovorí sa o tom síce veľa, ale eh, krokov je málo. Počujeme, že vysoká predstaviteľka hovorí, že môžeme ponúknuť podporu, ale čo sa stane, keď je táto podpora zakázaná? Nemáme žiadne iné ďalšie páky. Napríklad na Rade Európy by sme mali prijať opatrenia, aby sme na Rusko ukázali prstom Nemôžeme prijať dohodu, a teraz sa tu obraciam na vás, pani Malmstromová, aby mali obete väčšie práva, aby bolo vôbec možné pripustiť, že sú obeťami a aby sa páchatelia museli postaviť pred spravodlivosť. Zistite, že e, by sme mali mať iné spôsoby, ako zakročiť. Môžete, pani komisárka, e, povedať niečo iné, čo chcete urobiť, a nielen hovoriť prázdnymi slovami. Ďakujeme pekne, pán De Jong. A teraz sme mali počuť od inej autorky, pani Kristýny Ojuland. Nevidím ju však e, na jej mieste. Nemyslím, že je prítomná teraz v hemicykli. Takže prejdeme k ďalšiemu rečníkovi, pán Michael Cashman na 2,5 minúty. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Pani komisárka, je zaujímavé, e, že tento zákon v Rusku začal v roku 2006, ale Zodpovednosť musí prevziať ešte vláda Margaret Thatcherovej, ktorá eh, zaviedla eh, tento zákon v 80. rokoch. V literatúre sa objavuje eh, citát, že zlo to pretrvá vždy, ale dobro je pošliapavané. Na základe zákona z roku 2006 vidíme, že sa prijali dosť restriktívne opatrenia a potom sa prijali iné zákony na federálnej úrovni ktoré obmedzujú práva týchto ľudí. Ide o potlačenie ich práv, nielen ide o komunitu LGBT, aj mimovládky, ale aj iných obhajcov ľudských práv, aj práv iných menšín a prináša to potlačenie ich práv. 9 organizácií je teraz v súdnom konaní 18 doštalo oficiálne radenie obmedzovať e, toto porušovanie tým, že sa zaregistrovali ako zahraniční agenti a 53 už dostalo varovanie, aby neporušovali toto e, právne ustanovenie a toto je prepojenie taktiež s zastrašovaním, s obťažovaním týchto obhajcov ľudských práv a taktiež s obťažovaním príslušníkov českej spoločnosti sú stigmatizovaní, e, označovaní za nepriateľov Ruska a za nepriateľov tradičných hodnú od Ruska údajne, nech už je to čokoľvek. Chcel by som však povedať veľmi otvorene, že tieto zákony rozhodne nezohľadňujú eh, hodnoty slušného Ruska. Zohľadňujú eh, len čoraz prísnejšiu eh, ruku Putina. Je to diktátorský štýl, ktorý potláča a umlčuje akúkoľvek opozíciu. Rusko a jeho vláda musí zabezpečiť dodržiavanie všetkých medzinárodných dohod aj Medzinárodného dohovoru pre ľudské práva z OSN. Chceme vyzvať všetkých e, zodpovedných, aby robili dve veci. Poprvé, aby nadalej monitorovali vývoj v Rusku s využitím ustanovení LGBT a taktiež na to upozorňovali aj na politických samitoch e, a možno aj pri príležitosti zimných olympijských hier. Prečo nie? A ďalej po druhé chceme e, požiadať, aby sa zvážil krok odloženia vízovej liberalizácie, e, pretože nesmieme teraz Rusku dávať takéto darčeky, pričom vieme, e, že sú zároveň ľudia diskriminovaní a potláčané ich práva. Vyzývam vás, aby ste zvážili tieto dva významné kroky. Ďakujeme pekne, Michael. Teraz pani komisárka. Teraz ste na rade vy. Možno by ste mohli odpovedať na otázky, ktoré vám boli položené. Viem, že na toto Európsky parlament poukazuje už um, niekoľkýkrát a nám naozaj veľmi záleží na nevlahej situácii v oblasti ľudských práv v Rusku. Komisia uh, vo svojej reakcii chce konať odhodlanie. Jasne sme sa vyjadrili, sa domnievame, že Rusko by malo dodržiavať svoje medzinárodné záväzky a snažiť sa o to, aby systém bol plne zložený na princípu právneho štátu, dodržiavaní ľudských práv a princípu demokratickej spoločnosti. Opakovane upozorňujeme na nekonzistentnosť medzi týmito záväzkami a novou legislatívou, ktorá bola schválená nedávno o hováraní, o, o porušovaní ehm, hodnot, e, taktiež e, o rúhaní a o kazaní dobrej povesti. Ehm, taktiež eh, bol v Rusku prijatý zákon o zahraničných agentoch a taktiež o propagácii netradičných eh, sexuálnych vzťahov medzi deťmi a maloletými. Eh, chcela by som zdôrazniť spôsoby, akým sme v Európskej únii reagovali na tento vývoj. Poprvé, naďalej intenzívne vyvíjame diplomatické úsilie a poukazujeme na ehm, nesprávnosť takýchto zákonov. E, e, náš zastupca vždy verejne zareagoval, keď bol v Rusku schválený takýto problematický zákon a taktiež vyjadril veľmi jasne svoju pozíciu. Taktiež systematicky poukazujeme na tieto veci vo všetkých našich rokovaniach s ruskými partnermi. Sme presvedčení, že zákon, ktorý zakazuje tzv. homosexuálnu e, propagandu, stigmatizuje niektoré skupiny a jednotlivcov a vedie k násiliu. Preto sme vyzvali Rusko, aby upravilo túto legislatívu nielen v rámci konzultácií o ľudských právach, ale takiž tiež aj v iných dialógoch. Ja som v pravidelnom kontakte s ruskými orgánmi, najmä s ministrom spravodlivosti a vnútra a poukazujem na tieto otázky. Už viackrát som tak urobila viackrát aj v Moskve, aj v Bruseli pri stretnutiach. Taktiež e, sa v Moskve venujeme e, diskusiám e, v súvislosti s krokmi prezidentskej rady v súvislosti s úpravou týchto um, zákonov. Týmto otázkam sme sa venovali aj na samite v Jekaterinburgu minulý rok. Vysoká predstaviteľka Ashtonová taktiež zdôraznila to, že Európskej únii naozaj záleží um, na tom, aby sa ruská občianská spoločnosť vybiala správnym a správnejším smerom. Um, konzultácie o ľudských právach mali prebiehať v Moskve a mali by sa na nich zúčastniť aj ruskí ministri. Ďalšie kolo rokovanie je naplánované koncom tohto roka. Ďalej po tretiu sme aktívni aj na multilaterálnych frontoch. Nedávno Európska únia vyzvala Radu OSN pre ľudské práva 17. septembra na 24. zasadaní, aby venovala naliehavú pozornosť situácii v Rusku v súvislosti s týmito dvoma novými zákonmi a taktiež vyzvala Rusku federáciu, aby sa držala svojich medzinárodných záväzkov dodržiavať e, slobodu zhromažďovania a prejavu. Taktiež e, chceme konštruktívne pôsobiť na našich ruských partnerov, aby umožnili prejav rôznych menšín e, taktiež na pôde Rady Európy a OBSE sa snažíme pôsobiť na Rusko. Dúfame, že Rusko si toto vezme k srdcu a že e, taktiež napraví e, isté kroky v súvislosti s dohovorom z Benátok Ide tu o život a existenciu viacerých mimoládok v Rusku. Niektoré z nich, ako napríklad Golos, boli buď pokutované, alebo dokonca úplne zatvorené. Zhruba 70 organizácií dostalo varovanie, aby nedostávali e, financovanie z zahraničia, pretože inak by sa museli zaregistrovať ako zahraniční agenti. E, toto je rozhodný krok diskriminácie týchto organizácií, pretože čelia cenzúre a obmedzovanie svojej činnosti. Naše úsilie sa taktiež orientuje na pomoc týmto mimovládkam, aby mohli pokračovať sa vo svojej legitímnej činnosti. Domnievame sa, že naša práca v oblastiach ako napríklad ochrana novinárov a obhajoba práv menšín. Toto všetko môže prispieť do zlepšenia situácie v Rusku. Naďalej budeme podporovať občianskú spoločnosť a organizácie, najmä um, formou EIDHR v Rusku. Chceme naďalej udržovať kontakty aj v Moskve, aj v Rusku, aj v Bruseli s týmito organizáciami. E, vysoká predstaviteľka Vysoký predstaviteľ Európskej únie pre ľudské práva Stavros Lambrinidis vycestuje do Ruska koncom tohto mesiaca a bude sa venovať aj tieto témam. Za posledný mesiac sme využili každú príležitosť, aby sme poukazovali na tieto veci a zdôrazňujeme, že e, títo ľudia rozhodne nie sú žiadnymi agentmi Taktiež e, sa to zvoraznilo aj koncom septembra na stretnutí, ako aj na poslednom valom zhromaždení e, Fóra EU, Rusko a občianskej spoločnosti tento pondelok spoločne s členskými štátmi taktiež e, Organizujeme rôzne pozorovacie misie, aby sme vyhodnotili spravodlivosť ruskej spoločnosti, diskriminácia sexuálnych menšín a taktiež veľké nedostatky v právnom systéme sa dosť výrazne prejavia aj našich bilaterálnych vzťahov s Ruskom. Rusko musí si uvedomiť, že takýto vývoj neposilní naše vzťahy. Domnievame sa, že je v záujme samotného Ruska napraviť tieto zákony a prijať legislatívu, ktorá bude v súlade s jeho záväzkami a hodnotami, ktoré reprezentujú krajiny Rady Európy. Chceme podporovať Rusko ako nášho suseda a strategického partnera a dúfame, že Rusko si toto uvedomí. Ďakujeme pekne, pani komisárka. Teraz má slovo celý rád rečníkov v mene politických skupín a v mene EPP. Nasleduje pán Lisek. Ďakujem bardzo, panie przewodniczący. Ďakujem pekne, pán predseda. Pani komisárka, milí kolegovia, predtým, ako budem hovoriť k Rusku, by som vám chcel povedať eh, niečo veľmi smutné, čo som sa práve dozvedel dnes ráno. Pán Martins zomrel. Zomrel pár minút, pred pár minutami a chcela by, chcel by som vyjadriť sústrasť jeho rodine, a dúfam, že predtým, ako budeme hlasovať, aj predseda poctí tohto úžasného politika veľkého Európana. A teraz k Rusku. Som veľmi rád, že som počul slova pani komisárky. Môžem len súhlasiť a povedať, že súhlasím s každým slovom. Teoreticky by som mohol teraz skončiť a som rád, že komisia a vysoká predstaviteľka sú takí aktívni a snažia sa zmeniť tento zvláštny zákon, ktorý je nepriateľný v 21. storočí. Myslím, že všetci by sme mali vyzvať aj naše vlády v členských krajinách EÚ, aby vyvíjali tlak na Rusko. Tento zákon je škandálozný. Nemala by to byť len vysoká predstaviteľka alebo pani komisárka, ktoré konajú. Každý premiér či minister zahraničných vecí v kontakte s Ruskom by mal povedať, že neakceptujeme takúto situáciu, kedy je takýto zvláštny zákon kde sa poručujú, porušujú základné ľudské práva. Ďakujem. Teraz e, za socialistov je e, na rade Enrique Guerrero. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem, pani komisárka. Chcel by som sa pridať k slovám solidarite a sústrasti um, k rodine pána Martinsa, ktorý práve, ako sme sa dozvedeli, zomrel. Chcem mu vzdať hold. Nepatril do rovnakej politické rodiny ako ja, ale moja frakcia a jeho frakcia majú spoločné hodnoty a je to veľmi spojené práve s dnešnou témou rešpektovanie ľudských práv, Ehm, ľudské práva sa dajú eh, porušiť mnohými spôsobmi. Eh, nerovnosť, eh, nedostatok rešpektu pre základné práva existujú. Jedným z týchto práv je voľba, slobodná voľba sexuálnej orientácie, ktoré, ktorú má každý jedinec. Žiadame Rusko, aby rešpektovalo právny štát Nehovoríme len o obráne práv osobitnej skupiny ľudí, menšiny či väčšiny. Hovoríme o rešpektovaní práv všetkých. Ide o e, ľudskú bytosť, ktorá je ohrozená v prípade, že jej práva nie sú dodržiavané. Podporujem to, čo robí komisia, pán Lambrinidis. Rusko je veľmi dôležitý sused, ako ste povedali. a máme globálne vzťahy, ale nejde len o hospodárske či energetické záujmy, ide o hodnoty, ktoré bránime a tie sú ohrozené. Ďakujem Enrique za zelených. Prepačte, za liberálov. Tu je teraz na rade pani Intveld. Pani komisárka, prázdne kreslo za radu, ako zvyčajne. Myslím, že sa veľa povedalo ohľadom toho, čo sa deje v Rusku a všetkých trápi vývoj v tejto krajine. Myslím si, že je to práve kombinácia rozvoja a tejto skutočnosti, ktorá je takáto zaražajúca. Je to celý zákon o LGBT, zastrašovanie mimovládiek, ale pán Putin oznámil, bývalý šéf KGB oznámil, nový program, ktorý umožňuje masové sledovanie z bezpečnostných dôvodov v Soči. Tento masový program umožní sledovať a zastrašovať ľudí a v podstate ich umlčať, zastrašiť. Bude to mať vlastne taký efekt seba cenzúry. Dialóg s pánom Putinom Myslím si, že to má malý význam pre pána Putina. A niekoľko pripomienok z mojej strany. Najskôr postoj Medzinárodného olympijského výboru. Možno, že to nie je naša vec, ale ja som šokovaná ich postojom kde sa zakazuje viditeľná podpora LGBT či mimovládiek, že toto bude politika. Ako toto môže byť politika? Pripomenúť pánovi Putinovi jeho povinnosti ako člena Rady Európy. Ako toto môže byť politika? Výzva na rešpektovanie existujúcej legislatívy pre ľudské práva. To nie je politika. A na adresu IOC Chcem povedať, že mlčanie je tiež posolstvom. Je to posolstvo podpory pánovi Putinovi, takže vyzývam i oca, aby revidovali svoj postoj. My ako Európska únia nemôžeme akceptovať zoslabenie týchto princípov e, charty ľudských práv. Preto musíme sa snažiť o prerušenie ruského členstva e, v OSN. Aké sú návrhy na liberalizáciu víz pre Rusko? Nemôžeme predsa len predstierať, že nič sa nedeje v súvislosti s touto témou. A kolegovia, záverečná pripomienka. Musíme vyslať posolstvo mimovládkam a e, predstaviteľom LGBT vo forme možno finančnej podpory pre tieto inštitúcie a ignorovať zákaz financovania mimovládiek, pretože toto je kľúčová hodnota Európskej únie. Ďakujem. Ďakujem, Sofia. A teraz za zelených, minúta a pol. Pani Cornelison. Ďakujem, pán predseda. Rusko je náš veľký sused a ja by som si veľmi želala, aby sa Rusko priblížilo z EÚ viac obchodov, viac cestovania a tak ďalej, ale kroky Putinovho režimu nás vzdialujú od Ruska. Anti, uh, eh, um, gejovská propaganda, uh, je typická po tom, čo sa zákonom zakázalo, zakázalo financovanie mimovládiek a ich označovanie ako zahraničných agentov. To má závažné dôsledky. Mladí gejovia sú ohrozovaní a persekuovaní. Je tu násilie proti e, ľuďom LGBT aktivisti sú prenasledovaní a teda medzi tým Európska únia, niektoré členské štáty považujú Putina za, e, Putinov režim za regulárnu vládu. Holandsko tento rok oslavuje 400. výročie vzťahov s Ruskom. Budú tu rôzne oslavy, ale priateľstvo zrejme rýchlo vychladne. Je na čase, aby sme prestali Rusko považovať ruské orgány považovať za priateľov. Nie sú to naši priatelia, nie sú priatelia e, občanských práv či ruského ľudu. Sú priateľmi len so svojou vlastnou mocou a nie je možné liberalizovať obchod či vízový režim bez väčšieho rešpektovania občianských práv a práv ľudí LGBT nemôžeme oslávovať našu kultúru a históriu, históriu Ruska bez zdôraznenia potrieb dodržiavania ľudských práv, ako napríklad sloboda slova. Musia byť vyvodené dôsledky aj pre Rusko v Rade Európy. A neprizerajme sa len, ako sa situácia zhoršuje, ale urobme niečo na podporu ruskej ľudy, ľudu, ruského ľudu, keďže jeho vláda ho opustila. Ďakujem. Minúta pol. Pán Tanok. Mnohí z vás pozorovali s radosťou, keď sa železná opona zosypala a bývalé krajiny, ktoré patrili pod sovietský zväz, sa oslobodili. Michal Chodorkovský bol celé roky už vo väzení je obeťou selektívnej spravodlivosti. Jeho prípad ilustruje prepad e, uznávania ľudských práv a právneho štátu v Rusku. Tí, ktorí chcú žiť v pokoji, sú niekedy považovaní za nepriateľov režimu. Pozorujeme násilné útoky na etnické menšiny. A to nie je obmedzené iba na Rusko. Retorika, ktorú používala ruská vláda v ostatných mesiacoch, ako keby legitimizovala toto násilie, ktoré sa naozaj dramaticky zvýšilo, odkedy bola prijatá anti-LGBT legislatíva Ruskou dumou. Vieme, že ruská spoločnosť pripisuje pozornosť tomu, čo vodcovia ruskej spoločnosti nazývajú tradičnými rodinnými hodnotami, ale v slobodných a demokratických spoločnostiach a krajina, ktorá je členom Rady Európy, musí poskytnúť ľudské práva a nesmie urobiť peklo zo života tým, ktorí chcú vyjadriť svoju inú identitu. Ja preto sa pripájam k všetkým kolegom, kolegyňam v tejto snemovni, aby ďalej Európska únia robila nadalej na poli ľudských, ľudských práv maximum, aby vkladala tieto otázky do dialogu s Ruskom. Strategické, politické a bezpečnostné vzťahy s Ruskom sa nemôžu spochybňovať, ale napriek tomu musíme zdvihnúť hlas proti nespravodlivosti, ktoré sa dejú na tých najzraniteľnejších v ruskej spoločnosti. Ďakujem. Ďakujeme. Charles, minúta pre pani Corneliu Ernst, ktorá zastupuje skupinu ľa- ľavica. Ďakujem pekne. Spomínam si na správu v televízii o ruskej žene, ktorá e, stojí pred olympijským štadiónom a drží plagát proti zákonu proti homosexuálom. E, e, hrozia jej mladí muži, polícia a potom ju odvlečú. Bola to úplná katastrofa. Homofóbia má e, veľmi nespracovanú a veľmi nepeknú tradíciu v Rusku. Je to úplná katastrofa a tento zákon teraz prichádza do tohto kontextu. Musíme, myslím, e, s tým veľmi akutne bojovať. Ľudské práva sú predsa všeobecne plané, musia, platné, musia platiť aj v Rusku, ako aj všade inde. Na čo vlastne potrebujeme dialog, keď o tom nehovoríme? Sankcie vôbec nefungujú, musíme s nimi seriózne hovoriť o týchto závažných krokoch. Preto podporujem prístup pani komisárky, ktorá naozaj sa snaží diskutovať možno ako úplne jediná. A veľmi ma hnevá rada, ktorá tak ako vždy úplne zaspala dobu v týchto veciach a vlastne má aj vo svojej vlastnej krajine čo robiť s homofóbiou a pritom to nerobí. E, pani komisárka, chcem vás podporiť, aby ste pokračovali vo svojej doterajšej činnosti, vo svojom úsilí. Je to pre nás naozaj veľmi dôležité, aj pre všetkých, ktorých sa to týka. Bola by som rada, keby som e, opäť mohla vycestovať do Ruska aj na dovolenku s čistým svedomím. E, dúfam, že k tomu budeme všetci môcť skoro prispieť. Ďakujeme pekne. A posledným rečníkom v tomto kole je pán Štadler v mene nezaradených. Vážený pán predsedajúci, tento parlament pred niekoľkými týždňami prijal rozhodnutie, v ktorom odsudzujeme Rusko, pretože je e, v Korane proti princípu e, OSN nemiešania sa do susedných e, štátnych záležitostí. Celá dnešná diskusia nie je ničím iným, iba miešaním sa do cudzoštátnych vnútorných záležitostí. Je to naozaj neuveriteľne protirusky naladené ten istý parlament eh, nerobí nič eh, proti porušovaniu práv Sádskej Arábii, pričom vidíme, že každý rok eh, sú tam popravovaní ľudia kvôli svojej sexuálnej operácii, kvôli tomu vahabistickému teroristickému režimu, ktorý tam panuje v Rusku sa nedajú neporovnáte eh, prípady porušovania ľudských práv eh, s prípadmi v Turecku, s ktorým eh, mimochodom vedieme ešte stále prístupové rokovania. Myslím, že je neslychané viesť tu takúto protiruskú diskusiu. Oba tieto zákony, ktoré tu kritizujete v diskusii, majú širokú podporu ruských obyvateľov. A keď si ceníte demokraciu, musíte rešpektovať aj tento súhlas ruských obyvateľov. S týmito zákonmi musíte to rešpektovať. Je to vnútro ruská záležitosť, o ktorej Rusi sami rozhodujú. Myslím, že e, to len e, potvrdzuje, ako málo, aký malý význam pripisujete demokracii, že sa takto miešate do ruských záležitostí e, zvonku. Rusko chráni svoje hodnoty, ako je napríklad rodina a tým si zaslúžuje náš rešpekt. Ruskí občania nie sú ako my ktorí by sa okamžite Um, nechali položiť na kolena, uh, keď ich niekto kritizuje zvonku. Uh, Rusko vníma dnešnú diskusiu uh, veľmi uvoľnenie. Vaše dokumenty, vaše uznesenia, vaše otázky nezaujímajú v Rusku naozaj vôbec nikoho. Um, jednoducho tomu nevenujú žiadnu pozornosť. Teraz prejdeme k kolu ďalších rečníkov. Máme dve minúty pani Štifler. Sloboda slova, zhromažďovania sa a združovania sa, ktorá sa týka zahraničných agentov a antipropagandického zákona, agresie a zbytočné násilie, xenofóbia, homofóbia, to všetko sa znásobuje pohrdá sa základným právom v Rusku. To je jasné a je to mm, zdrojom obav, ehm, kriminalizácia ehm, homosexuálov, ehm, v Rusku prevláda a to protirečí Európskemu dohovoru o ľudských právach. Rusko sa takto izoluje v strašnej homofóbii. Nemáme právo zostať ľahostajný. Európska únia musí reagovať vo väčšej miere. Je našou úlohou pokračovať e, v dialogu s ruskými orgánami o vážnych dôsledkoch tunajšieho zákona a pripomenúť, že musia rešpektovať medzinárodné záväzky. Je zásadné, aby Katrit Ashton a SVČ čo najčastejšie a neúnavne komunikovali o tejto vážnej diskriminácii. Ďakujem. Ďakujem pekne, Michel. Minúta a pol. Pani, pani Joana Seniči. Ďakujem, pani przewodniczący. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Európska únia chce zintenzívniť bilaterálne vzťahy s Ruskom Očakávame však, že právny štát, ľudské práva a demokratické princípy budú rešpektované. Preto sa obávame, že Rusko zlyháva voči svojim medzinárodným záväzkom v oblasti ľudských práv, ako sú zakotvené v Európskom dohovore o ľudských právach a v Európskom dohovore o občianských a politických právach. Brutálne útoky, xenofobické a homofobné útoky sú naozaj zbudzujúce obavy. Mimovládne organizácie, ktoré sa zaoberajú monitorovaním e, dodržiavania ľudských práv, nedokážu pokračovať vo svojich aktivitách. Existujú právne normy, ktoré obmedzujú mierové protesty a sú onalepkované tieto, títo aktivisti ako západní agenti a špioni. Dokonca boli aktivisti zavraždení a ich tí, ktorí im ubližili, nie sú vôbec, e, sa to nevyšetruje. Právny štát v Rusku zlyháva a preto moja otázka znie, aké ďalšie opatrenia sa predpokladajú. Povedali sme jasne Rusku, že musí rešpektovať ľudské práva a že to vlastne zlepší imidž Ruska a dôveryhodnosť v Európskej únii. Ďakujeme, pani kolegyňa. Teraz má slovo na minútu pán Phil Bennion. Nevidím pána Beniona. Pred minútou to ešte bol, asi už odišiel. Takže teraz minúta pre Adama Bielana. Jedným z príkladov autoritárneho stavu Ruska je zákon o západných agentoch. Vyše 200 mimovládnych organizácií už boli označení za západných agentov. Rozličné združenia sú čoraz viac pod kontrolou a tie organizácie, ktoré boli financované zo zahraničia, museli sa vzdať týchto finančných prostriedkov. To sa týka najmä organizácií, ktoré sa zaoberajú právnym štátom organizácie GOLOS napríklad bola úplne zakázaná a táto organizácia e, sa vyjadrila, že v posledných voľbách sa konalo neférovo a nesprávne. E, naozaj to vzbudzuje obavy a manévre ruskej armády e, vzbudzujú ešte väčšie obavy, pretože neslychané školenia a manévre armády sa de- dejú a treba konať. Veľmi pekne ďakujeme a teraz dve minúty pre pána Kukana. Ďakujem, pán predseda. Rusko mm, sledujeme z mnohých dôvodov. Olympijské hry v Soči už čoskoro sa budú konať a vznikajú obavy, že olympijská charta nebude e, vôbec rešpektovaná. Je jasné, že situácia v tejto krajine je závažná. Vidíme Rusko, ktoré e, poškodzuje občianskú spoločnosť a zastrašuje svojich vlastných susedov. Na toto musíme reagovať. Obavy zbudzuje aj bezprecedentné zdvojnásobenie domáceho a medzinárodného tlaku. Rusko, ktoré intenzívne sa zameriava na svoju občianskú spoločnosť a šíri v nej strach, dokonca znemožňuje prácu niektorých občianských organizácií tým, že označuje ich za západných špionov a agentov. Toto je najflagrantnejší príklad mimoriadne diskriminačnej legislatívy, ktorá bola prijata za ostatné mesiace. Dva zákony, o ktorých tu hovoríme, nie sú len represívne, ale spôsobujú možnosť arbitrárneho výkladu zákona. V systéme spravodlivosti sa stávajú nástrojmi politickej moci. Vytvára to spoločnosť, v ktorých sú niektoré skupiny zraniteľné a hľadí sa na nich ako na občanov druhej triedy. Rusko vyvíja tlak na susedov, napríklad na Arménsko alebo Ukrajinu, ktoré sa majú stať súčasťou colnej únie. Ukrajina stojí na kryžovatke medzi východom a západom. Ďalej vidíme tlak, ktorý vyvíja na Litvu. Situácia v Rusku sa zhoršuje a my by sme nemali mlčať. Mali by sme vyjadriť naše obavy veľmi jasným a kategorickým spôsobom. Ďakujem, pán predseda. Ďakujeme. Teraz jedna minúta na pána, pre pána Mitra Repo. Repo. Vážny pán predsedajúci, Európska únia musí e, byť dôsledná vo svojich vzťahoch s Ruskom. E, našou povinnosťou e, je upozorňovať na dodržiavanie ľudských práv a princípu demokracie. Spolupráca s Ruskom je iste veľmi dôležitá, ale máme dôvod robiť si veľké obavy o smerovaní Ruska a občianskej spoločnosti. Nesmieme schváliť takéto porušovanie a pošliapávanie demokracie a ľudských práv. Na internete e, sú mnohé videá, ktoré sú šokujúce. E, diskriminácia voči menšinám e, je naozaj šokujúca k princípu právneho štátu neplatí, nepatrí to, že je namierená rôzna forma hrozieb proti mimovládnym organizáciám, zástupcom občianskej spoločnosti, E, takáto legislatíva, ktorá diskriminuje menšiny na základe sexuálnej orientácie alebo príslušnosti k menšin, menšinám je v rozpore so vlastnou ruskou legislatívou a porušuje aj medzinárodné zásady. Rusko musí samo napraviť túto situáciu, pretože rôznorodá a otvorená spoločnosť je bohatstvom a nie hrozbou. A to platí aj pre Rusko. Ďakujem. Ďakujeme, pán Mitro. Teraz na minútu pán Strejček. Dobrý deň, dámy a páni. Celú túto rozpravu pozorne sledujem. Je tu mnoho argumentov, s ktorými sa stotožňujem. Napriek tomu by som chcel vyjadriť niečo, čo tu mohlo od niekoho zaznieť a nezaznelo do 30 som žil v komunistickom Československu. Nemám jediný dôvod obhajovať čokoľvek, čo je spojené so Sovietským zväzom, ale chcem, chcem vás upozorniť, priatelia, že Rusko nie je Sovietský zväz, že v Rusku nie je komunizmus, že Rusko nepraktizuje to, čo praktizovalo pred 30, 35 alebo 40 rokmi. Áno, ruská cesta k demokracii sa nám nemusí páčiť, môže sa nám zdať krkolomná, zvláštna, ale je to cesta istým smerom, ktorý je správnejší než cesta, ktorá bola pre, e, prítomná pred desiatkami rokov. Nezabudnime, že 50 Rusov sa hlási k pravoslavnej cirkvi, cirkvi, ktorá nesie veľké hodnoty a niektoré argumenty, ktoré tu dnes používame, by ich mohli naozaj hrubo ponižiť. Ďakujeme, pán kolega. Teraz pán Weidenholzer na minútu a pol. No le veo tampoco en, en el hemiciclo. Nevidíme pána Weidenholzera v miestnosti. A posledný rečník na zozname v tomto kole je pán podpredseda Vlasák. Vážený pán predseda, dámy a páni, negatívny postoj ruských úradov voči neziskovým organizáciám, menšinám či nezávislým novinárom, politicky motivované vraždy a násilie, to sú príklady, ktoré jasne ukazujú, že demokratické princípy v Rusku nie celkom fungujú. Tí, ktorí ich presadzujú, čelia vykonštruovaným obvineniam, vyhrážkam alebo fyzickému násiliu a v niektorých prípadoch sa dokonca ocitajú v ohrození života. Preto je treba nahlas a otvorene povedať, že napriek snahám sa nám nedarí dosiahnuť, aby sa zmenil postoj Ruska k ľudským právam a aby sa zmenil nepriaznivý stav. Ľudskoprávna tematika, aj keď sa deklaruje na oboch stranách ako dôležitá téma, hrá iba deklaratórnu úlohu v dialogu medzi EÚ a Ruskom a neovplyvňuje zásadný vzťah iných partnerov, najmä v rozmere hospodárskej spolupráce. Navyše niektoré štáty pod tlakom hospodárskej krízy menia smer svojich zahraničných politík a začínajú hospodárskú spoluprácu uprednostňovať. Preto treba, aby sme aspoň my opakovane upozorňovali na túto tému. Ďakujem. Ďakujeme, pán Vlasák. Následuje spontánna rozprava. Zoznam rečníkov bol uzavretý. Máme štyroch rečníkov. Každý dostane jednu minútu. Pani Petrovič. Que tampoco está. Ha pedido... Ha cazado el ojo, pero lo ha dejado... Pani Petrovič žiadala o slovo v rámci spontánnej rozpravy a zdá sa, že už odišla. Prihlasila sa a odišla. Pán Donskis, myslím, že vy ste tu. A vy ste spontánne rozprave. Ďakujem, pán predseda, vážená pani komisárka. Paradox tejto situácie spočíva v tom, že napriek, namiesto toho, aby sme oslavovali obhajcov ľudských práv a Dissent, Irena Bonoj, Andrej Sinovský, Libida Alexejeva, Bukovský a ďalší, obhajcovia veľských práv sú stigmatizovaní a toto je absurdita dnešných čias, pretože západní agenti, to bol termín, ktorý vynašiel Stalin voči nepriateľom štátu a teraz vidíme duchov sovietského zväzu, ako sa vznášajú medzi nami a ohrozujú eh, ľudí zo komunity LGBT. Čo sa to deje v Rusku? V krajine, ktorá má každé Pra, všetky práva oslavovať disent, oslavovať obhajcov ľudských práv. Máme predsa najvyššiu cenu Európskeho parlamentu za slobodu prejavu pomenovanú po Andrejovi Sacharovovi. Jedne, je to jeden z najväčších Rusov 20. storočia. Nebolo by dobre pripomenúť Rusku jeho obrovskú rolu? Je to obrovský paradox, že Rusko sa nehlasí k tejto tradícii. Nemali by sme ani my mlčať. Ďakujeme. Teraz má slovo Paul Murphy. Ďakujem pekne. Nová legislatíva v Rusku, ktorá zakazuje eh, tzv. propagáciu netradičných sexuálnych vzťahov, spustila vlnu eh, reakcií eh, proti skupine LGBT. Nie je to prekvapenie, pretože práve o to išlo tejto legislatíve a síce vyslať jasné posolstvo, že štát odsudzuje e, násilie proti e, homosexuálom. Výsledky si môžete všetci pozrieť na YouTube. E, tam sú pravicové homofóbne skupiny s hroznými odpornými názvimami, ako napríklad Occupy homofóbia, Occupy pedofiliu a tak ďalej. Máme rôznych partnerov, sme svedkami toho, že zástupcovia občianskej spoločnosti sú neustále zadržiavaní, e, taktiež čelia e, násilu zo strany policajných zložiek, e, pretože bojujú proti tejto legislatíve. Ide o jasný príklad potláčania opozície voči týmto zákonom. Bol schválený zákaz organizácie Gay Pride v Rusku. Taktiež vidíme, že aktivisti vo väzeniach držia hladovku, aby na to upozornili ako je tomu často, je to komunita LGBT, ktorá je takto v popredí takéhoto násilia a potláčania. A všetci tí, ktorí bojujú e, za práva pracujúcich a za práva iných, musia sa postaviť na ich podporu. Ďakujeme pekne. A posledným rečníkom v tomto kole je pán Brons. Vypočuli sme si od pani komisárky, že e, princíp právneho štátu v Rusku sa musia dodržiavať, že ľudia by nemali byť odsudzovaní za to, že kritizujú zákony, ktoré súdy schvália, ale včera sme si vypočuli od predsedu výboru Libe, že ľudia obvinení z nepochybne hrozných vražd v Grécku sa môžu považovať za vinných ešte pred súdom, predtým ako bolo súdne konanie. Ľudia, musia byť rešpektovaní e, v súlade s princípmi právneho štátu. Predtým, ako začneme ukazovať prstom na Rusko, poslanci tohto parlamentu by sa mali pozrieť na svoje vlastné správanie. Vypočuli sme si, že Rusko obmedzuje slobodu prejavu. Ak je tomu tak, e, tak je to samozrejme odsudenia hodné, ale mnoho členských štátov taktiež e, uväzňuje ľudí, pretože vyjadrujú svoje názory bez nejakého prejavu násilia. Komisia by teda mala kriminalizovať e, aj trestné činy e, v myšlienkach. E, isté, že ste všetci presvedčení o tom, že bojujete za správnu vec, ale myslím si, že za, tým všetkým je agenda, ktorá nemá nič spoločné so sexualitou ani so slobodou prejavu. Ide tu o zahraničnú politiku Ruska skôr. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Uzatvorili sme týmto spontánnu rozpravu k tomuto bodu. A teraz to uzavrieme a dáme slovo pani komisárke aby zareagovala na všetko, čo si vypočula. Ďakujem pekne, pán predsedajúci, na úvod. By som v mene komisie chcela oceniť e, a pripomenúť si pamiatku pána Martinsa, ktorý bol vynikajúcim Európanom a myslíme teraz na jeho rodinu, na jeho priateľov, Chcela eh, by som na úvod povedať dobrú správu. Dnes ráno Rusko pozastavilo 100% kontroly litovských eh, nákladných automobilov a toto je výsledkom eh, tvrdej práce komisie ESVČ a aj podpory a solidarity predsedníctva. Ale zákaz mliečných výrobkov je naďalej v platnosti. To bolo teda dobré správy. Teraz zlé správy. Sú ďalšie obavy na fronte s ľudskými právami. Verdikt z útorka proti jednej z aktivistiek, ktorá bola e, umiestnená do psychiatrickej liečebne je naozaj znepokojujúci. Taktiež celý svet bol šokovaný tým, e, že si vypočul list pani Kolokonikovej z Pussy Riot, v ktorom popisuje hrozné podmienky svojej väzby a taktiež e, hľadovku, ktorú začala, začali sme právne konanie, aby sme vyslovili naše znepokojenie s ruskými úradmi a taktiež, aby mala táto osoba prístup e, k právnej podpore a taktiež mala nárok e, na stretnutie svojou rodinou. Taktiež, čo sa týka prípadu Greenpeace, sme v kontakte e, s zastupcami tejto organizácie aj v Moskve, aj v Bruseli a bojujeme za nápravu situácie. Zatiaľ všetky kroky zlyhávajú. Došlo k zamietnutiu prípadu pirátstva a budeme naďalej bojovať za prepustenie tých 30 osôb. 30 osôb. Odpovedala by som na konkrétnu otázku pána Kašmana, ak dovolíte, v otázke víz. Je to dosť dlhodobý proces, dosť intenzívne sa tomu venujem vo svojej práci. Čo sa týka procesu liberalizácie víz, rokujeme v štyroch blokoch a jeden z týchto blokov sa týka ľudských práv. A v tomto bloku sa nám podarilo zatiaľ dosiahnuť najmenej pokroku. Naďalej však vedeme dialog na všetkých úrovniach, na ministerskej úrovni aj na všetkých ostatných úrovniach s ruskými orgánmi. Ospravedlňujem sa vám teraz, e, že odpovedám až takto neskôr na vašu otázku. Dosť ma zarazili prejavy súhlasu tu v snemovni. Všetkým nám veľmi záleží na tom, aká je znepokojujúca situácia v Rusku. E, v oblastiach, o ktorých sme tu hovorili v úvode, e, som vám spomenula všetko to, čo vysoká predstaviteľka e, komisie, aj samotná celá komisia robí, ako využíva všetky nástroje na to, aby poukazovala na tieto problémy a osudzovala takéto konanie a dosiahla zmenu. Ehm, vidím, že máme jasnú podporu aj od vás v tomto našom úsilí a to je pre nás dôležité. Som si istá, že sa tejto téme budeme ešte venovať, e, pretože sa to žiaľ pravdepodobne tak skoro nezlepší a nezmení. Ďakujem pekne za túto diskusiu. Ďakujeme pani komisárka. Po tejto odpovedi pani Malstrom týmto uzatvárame bod na programe. Nemáme k tomu uznesenie, takže sa k tomu nebude ani e, vykonávať hlasovanie neskôr. Prejdeme k ďalšiemu bodu na programe. Jó reggelt kívánok! A következő napi rendi pontunk a Macmillan Scott jelen. Ďakujem pekne. E, ďalším bodom na programe je správa Edwarda McMillana Scotta. Ide o výročnú správu o činnosti výboru pre petície za rok 2012. Pán Macmillan Scott tu žiaľ dnes nemôže byť osobne prítomný, preto ho zastupuje